Dear colleagues, kolegovia, prosím, zaujmite svoje miesta. Je čas začať. A začneme And uh, we can start immediately. Začneme i hneď s elektronickým hlasovaním. Prvý bod, o ktorom budeme hlasovať, je nariadenie o ortute a zrušení nariadenia S1102 z roku 2008. Ak ste pripravení, môžeme začať s hlasovaním. Pán Palucci. Prosím, primite svojho asistenta a zoberte, zoberieme počas do úvahy počas hlasovania, že nemáte hlasovacie pozmeňovacie nie. Pozmeňovacie návrh 26 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté. Druhá časť, Môžeme hlasovať, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválené. Pozmeňovací návrh 163, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválené. Pozmeňovací návrh 164, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválené. Pozmeňovací návrh 27, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté. Pozmeňovací návrh 165, kto je za,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 skontrolujeme elektronicky. Hlasovali všetci. Nie, ešte pán Belet. Pán uh, eh, Palúči je bez hlasovacej karty. Uzatvárame hlasovanie. A ďalší, pán Danty. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 189. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 190. Ospravedlňujem sa? Nie. To odpadáva. Prejdeme na hlasovanie o pozmeňovací návrh 191, 192. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Kompromisný návrh 5. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Pri, e, prijaté. Teraz hlasujeme o kompromisnom návrhu 1. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Kompromisný návrh 2. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Pozmeňovací návrh 214 kolegyne Rivasi kompatibilné s kompromisom 2. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 230. Kto je za? Kto je proti?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 Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 55. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 245. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Hlasujeme o 246. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Skontrolujeme elektronicky. Hlasovali všetci. Uzatva palúči. Uzatváram hlasovanie. 31 a 3, 30, pretože tu hlasuje aj pán Danty. Zamietnuté. Teraz e, pozmeňovací návrh. 56. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. 57 za. Proti. Zdržali. Schválené. 248 s ústnym pozmeňovacím návrhom. Sú nejaké námietky voči ústnemu podaniu? Nie. Dobre, takže budeme hlasovať aj spolu s ústnym pozmeňovacím návrhom v prvej časti, kto je za, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválené. Je to v jednej časti, ospravedlňujem sa. Kompromisný návrh 10. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Medzi tým aj kolega Danty sa vybavil hlasovacou kartou. Hlasujeme teraz o pozmeňovacom návrhu 291. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 70. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Kompromisný návrh 6. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Pozmeňovací návrh 306. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. si návrh 309. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 310 je nepripustný pozmeňovací návrh a teraz, teraz hlasujeme spolu o pozmeňovacích návrh 79 313. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal schválené. Čo sa týka príloh, tie sú pokryté v pozmeňovacích návrhoch. Musíme najprv hlasovať o kompromisnom návrhu 9. Kto je za? Pani Zomer? Áno, ja viem, že som sa oneskorila, ale minulé týždne som tu nemohla byť. Kompromisný návrh 9 hovorí o tom, že tým pokrývam aj pozmeňujúci návrh, aj 314. Chcela by som dať do zápisnice, že to nemôžeme meniť, pretože o tom budeme hlasovať zvlášť. Ale v skutočnosti tento kompromisný návrh nepokrýva e, návrh 314 a môj pozmeňovací návrh miery na to, že že neexistuje žiadny e, postupné odfazovanie v tých návrhoch, tak ako sú e, navrhnuté. Takže a to v kompromise nie je e, spomenuté. To znamená, že týmto pádom môj návrh 341 týmto kompromisným návrhom nie je pokrytý. Ako ste spomínali, váš pozmeňovací návrh e, hovorí presný opak. Znamená to, aký je kompromisný návrh e, schválený, váš pozmeňovací návrh e, odpadáva, ale zaznamenávame vašu pripomienku. Takže hlasujeme o kompromisnom návrhu 9. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Teraz sa prejdeme od k úvodným ustanoveniam a, a hlasujeme spolu o návrhu 1, 94 a 95, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal schválené. Pozmeňujúci návrh 2, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal schválené. 97 pozmeňovací návrh vzhľadom na to, že bol e, schválený pozmeňovací návrh 2 odpadáva, takže hlasujeme o 96, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté. Pozmeňovací návrh 99, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválené. Pozmeňovací návrh 4, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválené. Pozmeňujúci návrh 100, kto je za,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 Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. 114. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Pozmeňovací návrh 915 odpadávajú, pretože sme schválili pozmeňovací návrh 114. Prejdeme na pozmeňovací návrh 10. Spravodajcu, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Pozmeňovací návrh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 Teraz hlasujeme 127 pána Mišela Dantena, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválené. Pozmeňovací návrh 14, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 128, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté. 130, kto je za, kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Teraz hlasujeme 140 pána Dantena. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. 141. Kto je za? Kto je proti? Skontrolujeme.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 o pozmeňovacom návrhu 158. Máme tu ústny pozmeňovací návrh, sú nejaké námietky? Nie sú tu námietky, takže hlasujeme o pozmeňovacom návrhu vrátane s, ústno, s ústnym podaním. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. 159. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. 160. Kto je za? Kto je proti? Ospravedlňujem sa. Zopakujeme si to. Zviehate ruky hore a dole, takže ničomu nerozumiem. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? No, skontrolujeme si to. Tri skupiny. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Bolo to náročné, ospravedlňujem sa. Zamietnuté. Teraz hlasujeme o návrhu 159. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 160. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 22. Kto je za?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 Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Otváram hlasovanie o legislatívnej e, rezolúcii. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Schválené. A teraz hlasujeme o otvorení medziinstitucionálneho rokovania. Otváram hlasovanie. Potrebujem 35 hlasov za. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Teraz prejdeme na hlasovanie. Vážení kolegovia, ešte sme neskončili s hlasovaním. Musíme pokračovať v našej práci. Teraz budeme hlasovať o ďalšom bode na našom programe. Je to hlasovanie spravodajkyne Birder o akčnom pláne EÚ proti obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi a začneme s pozmeňovacím návrhom 39. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal zamietnuté? Kompromisný návrh 1. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Pozmeňovací návrh 44 a 51. Kto je za? Kto je proti?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 177, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté. Aha. 56, kto sa zdržal, zamietnuté. Pozmeňovací návrh 79, ktoré sú itické. Kto sa zdržal, zamietnuté. Č 172, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválené. Kompromisný návrh 3, kto je za, kto sa zdržal, kto sa... schválené. Kompromisný návrh 4, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválené. Poz... Teraz budeme hlasovať o pozmeňovacom návrhu 68, ktorý nie je krytý kompromisom. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté teraz pozmeňovací návrh PEŠ 5. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Pozmeňujúci návrh 69. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Pozmeňujúci návrh 70. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 71. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Skontrolujeme elektronicky. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Všetci ste hlasovali, uzatváram elektronické hlasovanie. Zamietnuté. Teraz budeme hlasovať pozmenujúci návrh číslo 72. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválené. Pozmenujúci návrh, pardon, kompromis 5. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválené. Pozmenujúci návrh 80. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 81. Kto je za, kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Júri 2. Ospravedlňujem sa, povedal pán predseda 911. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Kompromisný návrh 6. E, Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Hm. Teraz budeme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu PEŠ 43. E, Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválený. Kompromisný návrh 7. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Pozmeňujúci návrh 99. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Stovka. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. P43. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. 920. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. DV24. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Teraz budeme hlasovať o kompromisnom návrhu 9. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Kompromisný návrh 11. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Pozmeňujúci Kompromisný návrh 10. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené.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 135. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Overíme si to elektronicky. Všetci ste hlasovali. Uzatváram elektronické hlasovanie. Zamietnuté. 136. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Kompromisný návrh 12. Kto je za? to je proti, kto sa zdržal, schválené. 140, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválené. Budeme teraz hlasovať o DV 14, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválené. Inta 11, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválené.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 kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. 175. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. 177. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Overíme si to. Všetci ste hlasovali? Uzatváram hlasovanie zamietnutá. Teraz budeme hlasovať o 178, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal schválené. DV25, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal Zamietnuté. Inta 17. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Overíme si to. Všetci ste hlasovali? Ešte nie. Uzatváram hlasovanie. istý výsledok. Bolo to úplne jasné v tomto e, prípade, e, pretože sme si neboli istí. Ale samozrejme. Peš 3. <clears throat> Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Kompromis 16. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. 176. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Iba prvú časť budeme hlasovať. Druhá odpada. Takže prvá časť, to je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválené. 185, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté.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 Teraz budeme hlasovať en blok o pozmeňujúcich návrhov PV. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. En blok budeme takisto hlasovať o ďalších pozmeňujúcich návrhoch. Juri, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Overíme si to elektronicky. Všetci ste hlasovali zamietnuté. Budeme hlasovať spoločne o pozmeňujúci návrh PEŠ. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Overíme si to elektronicky. Je to zamietnuté, ale overíme si to aj tak. Ešte ste všetci nehlasovali. Niekto ešte nehlasoval. Uzatváram elektronické hlasovanie. Zamietnuté. Záverečné hlasovanie si robíme elektronicky. Otváram elektronické hlasovanie. Všetci ste hlasovali? Schválené. Podľa mňa už som... Now we can go to the next point uh, in our... Teraz prejdeme na ďalší bod, kde hlasujeme o celkovej revízii rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu a máme jeden, jedno hlasovanie o kompromisnom návrhu 1b, kto je za, kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Finálne hlasovanie, ktoré hlasujeme elektronicky. Uzatváram hlasovanie. Jednohlasne. Ďakujem veľmi pekne. Abbiamo Adesso abbiamo Teraz budeme hlasovať o správe kolegu Busoja o občianskom práve v oblasti robotiky. Jednotka, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal schválené.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 kto je proti, kto sa zdržal, schválené. Kompromis 3, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválené. Teraz budeme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu 55, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, overíme si to elektronicky. Všetci ste hlasovali. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozmeňujúci návrh 56. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. 57. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 58. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 59. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 60. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Kompromisný návrh 5. za? Proti? Schválené. 64. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Overíme si to elektronicky.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 Kompromisný návrh 6, odsek 11, to je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválené. 75, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, overíme si to. Všetci ste hlasovali?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 Uzatvárame hlasovanie. Zamietnuté. Kompromisný návrh 9. No, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Na 97. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. 98. Kto je za? To je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté 99, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal schválené. Stovka. Tam máme ústny pozmeňujúci návrh. Niekto je proti tomuto ústnemu pozmeňujúcemu návrhu? Nie. Tak budeme hlasovať o stovke aj s tým ústnym pozmeňujúcim návrhom. To je za, to je proti, to sa zdržal schválené. 101. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 102. 102. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. 103. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Dovaríme si to. Všetci ste hlasovali. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 104. Kto je za? Kto je proti?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 Kto je proti? Kto sa zdržal schválené? 121. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal zamietnuté? 120 rozdelená na tri časti. Kto je za? Prvú časť. Kto je proti? Schválené. Pardon. Schválené. A druhá časť. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Tretia časť. Kto je za?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 schválené jednomyselne, takže chcem poblahoželať spravodajcovi. I invite all the colleagues to... Teraz Poprosím všetkých, ktorí chcú opustiť túto zasadič, zasadačku, aby tak spravili. Ak ich teda nezaujíma ďalší bod. Počkáme tak minútku. Ak sú tu teda takí, ktorí nemajú záujem o ďalší bod. Dear colleagues, we can uh, start. Vážení kolegovia, môžeme začať. Všetci, ktorí chcú ďalej bilaterálne diskutovať, prosím, mimo zasadacej miestnosti. Teraz diskusia s komisiou o štúdii o uplatňovaní smernici o kvalite um, okolitého vzduchu Komisia bola pozvaná na túto diskusiu, aby zareagovala na hlavné zistenia tejto štúdie a okamžite dostane aj slovo zástupca komisie. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujeme za možnosť eh, byť tu dnes medzi vami a hovoriť o zisteniach tejto dôležitej štúdie. Netreba hovoriť, že čistý vzduch je zásadný pre nás všetkých, pre naše zdravie, pre eh, životné prostredie, ale aj pre ekonomiku. A netreba ani dodávať, že žiaľ počet eh, mŕtvych eh, kvôli zlej kvalite vzduchu v Európe je ešte stále veľmi veľký, vysoký, 400 tisíc predčasných úmrtí v EÚ a to nie je priateľné. V tomto svetle, ako si váš výbor dobre uvedomuje, sme sa na komisii snažili zlepšiť situáciu a má na to slúžiť práve táto e, smernica, pretože stanovuje e, maximálnu koncentráciu pre hlavne znečistujúce látky. E, je za tým hlavne vedecká e, práca sú tu aj usmernenia OSN a VHO, častokrát prísnejšie ako u nás, ale snažíme sa o zaručenie súladu. Teraz, čo sa týka tempa realizácie, tu je komisia znepokojená dosahovaním týchto hodnot v členských krajinách, hlavne vo svetle nášho politického cieľa splniť eh, tieto eh, hraničné hodnoty maximálne do roku 2020. Komisia teda sa rozhodla, že bude veľmi aktívna a zlepší tempo, eh, zvýši tempo realizácie tým, že podporí členské krajiny pri hlavných znečistujúcich látkach. Žiaľ, situácia v súčasnosti ešte stále nie je uspokojivá a mm, bolo začatých veľa konaní o porušení predpisov. Takže ide o 29 eh, prípadov porušenia. Týka sa to 19 krajín. Takže ten obraz naozaj nie je uspokojivý. Eh, nevnímame tieto porušenia, neberieme ich na ľahkú váhu, ale eh, je tu veľa nedostatkov a pretrvávajúce porušenie a preto si myslíme, že treba zakročiť a ešte treba povedať, že začatie týchto konaní bolo e, prospešné a bol to akýsi podnet pre členské krajiny zlepšiť e, situáciu. Týka sa to plánov pre kvalitu vzduchu, ale taktiež opatrenia na miestnej e, úrovni, napríklad zóny nízkych emisí ich počet rastie, ale ten obraz je ešte stále neuspokojivý a zatiaľ e, smernica ešte nie je plne rešpektovaná. Pozrieme sa podrobnejšie na situáciu s porušeniami PM10. Tu ide o 16 členských krajín, skoro všetky e, dosiahli uspokojivú e, situáciu, ale Bulharsko a Polsko skončili pred súdom, pretože e, tu sa vo veľkých zónach prekračujú limitné hodnoty. Potom ďalšie prípady zatiaľ sú pozastavené vo vzťahu s PM10 sú tu už aj rozsudky e, súdneho dvora z minulosti, ale nemohli sa vykonávať, pretože sa týkali iba obmedzeného obdobia v minulosti. Takže e, súdny dvor by mal schváliť nový prístup, čiže ide o prípady nielen porušenia limitných hodnôt, ale aj e, možno nedostatočné e, opatrenia na boj proti znečisteniu. Ak by sa to potvrdilo, tak by sa rozsudky uplatňovali aj na všetky ostatné prípady a mm, premen, dôkazné bremeno je na strane komisie pred súdnym dvorom, ale zatiaľ sa tá situácia ešte neodblokovala. Teraz limitné hodnoty pre oxid siričitý. Jedna členská krajina je predmetom konania o porušenie Bulharsko Takže aj tu sa čaká na to, ako to dopadne e, v bulharskom prípade vo vzťahu s PM10, takže súdny dvor musí schváliť nový prístup. Komisia taktiež začala e, sa zaoberať e, látkou NO2, oxidom dusičitým. Tu tie hodnoty sú z roku 2010. Závažná situácia je v Spojenom kráľovstve, je aj veľa stiažností a preto sme tam aj začali ale konáme aj o vzťahu s ostatnými členskými krajinami. Začalo sa vyšetrovanie. Týka sa to aj iných členských krajín, kde pre, došlo k prekročeniu limitných hodnôt. Počet prípadov, na ktorých ktoré sa poveda- pozeráme, sa týka 12 e, e, členských krajín. Takže rozmýšľame aj nad ďalšími opatreniami, ktoré by sa dali v blízkej budúcnosti prijať. Je jasné, že e, za oxidom dusičitým sú hlavne dízlové motory, čiže cestná premávka, tým sa komisia intenzívne zaoberá už niekoľko mesiacov. E, tie najľudnatejšie mesta v Európe sú možno e, hlavným, hlavne predmetom takýchto konaní Ide o 100 e, miest v EÚ, e, takže naozaj veľmi vysoký počet. Komisia sa snaží určiť, ktoré situácie sú najprioritnejšie, e, čo sa týka vystavovaniu znečistujúcim látkam, čiže aj úroveň prekročenia, počet vystaveného obyvateľstva tiež, takže to je podľa nás objektívny pohľad na vec. Čím je vyššie, znečistenie, tým musia byť prísnejšie e, opatrenia prijaté. Tu chcem jasne povedať, že pokiaľ ide o prekročenie hodnot pre oxid dusičity, tu e, nejde iba, tu nestačí iba e, zníženie vo v žiadnom prípade to nebude stačiť. Vieme, že auta e, majú veľa vyššie emisie, ako sa tvrdí, ako by mali mať. A komisia sa to snaží zlepšiť, pretože sme už navrhli niečo e, spolu zákonodárcovi Európskemu parlamentu a potom aj e, možno, že testy v skutočných podmienkach premávky a sú aj ďalšie efektívne postupy k dispozícii na rôznych úrovniach miestnej, regionálnej, národnej. Treba ich všetky zvážiť a snažiť sa dosiahnuť limitné hodnoty pre oxid dusičitý NO2. E, zatiaľ všetky opatrenia nie sú ešte preskúmané, ale podľa nás sú zásadné. Uvediem niekoľko príkladov. Napríklad e, doprava e, potreby v oblasti dopravy, tie zóny s nízkymi emisiami, e, obmedzenia pre dopravu, e, taktiež e, rozmer dane z paliva a taktiež podpora vozidel s nízkymi emisiami. To je niečo, čo bude skôr mať strednodobý dopad, ale treba to pre dosiahnutie pokroku. Komisia potvrdzuje parlamentu, že bude pokračovať e, s prísnym monitorovaním realizácie smernice. Využijeme všetko, čo máme k dispozícii, aby sme zaručili dobrú implementáciu tejto smernici, smernice o okolitom vzduchu. Takže pokúsime sa o čo e, najúčinnejší postup. A teraz k tej správe alebo štúdii e, vítame prácu E, tohto výboru NV formou tejto štúdie sme radi, že výsledky z veľkej časti podporujú e, názor komisie a hodnotenia komisie. Je to naozaj e, pozitívne pre nás, pretože sa identifikovali tie isté problémy a problematické miesta, taktiež potreba prísnych opatrení na európskej miestnej úrovni na zaručenie súladu Takže aj tá analýza sa zhoduje. My sme sa pozreli aj na otázku správy a opatrení na miestnej, regionálnej, národnej úrovni, pretože to je cesta, ako situáciu zlepšiť a sme radi, že sa to odzrkadluje v štúdii. Ale musím zdôrazniť aj to, že štúdia nevždy je presná. Sú isté príklady, kde sme si všimli, že by sa to mohlo možno že ešte zlepšiť, štúdia by bola relevantnejšia. Napríklad e, tá kapitola o konaniach o porušení, tie čísla nie sú presné. Ako som už povedala, tých krajín je 19 a nie 23, v prípade ktorých už beží konanie o porušení. E, hovorí sa, že v minulosti e, 10 krajín skončilo pred súdnym dvorom, ale v desiatich prípadoch komisia už rozhodla. V štyroch prípadoch z tých desiatich sa to nevykonalo, ale už som vysvetlil dôvody. A potom štúdia sa zameriava na súlad s normami, ale nezameriava sa na požiadavky monitorovania a výkazníctva, ktoré vyplývajú zo smernice. A to je podľa nás zaujímavé, a malo by sa to zohľadňovať pri hodnotení e, implementácie smernice a potom men- niekoľko menších nepresností, na ktoré by sme tiež e, poukázali, ale môžeme to možno, že vyriešiť písomne. Nemusíme to nejak podrobne preberať teraz. A na záver by som možno chcel skončiť trošku optimistickejšie, pretože celkový implementačný obraz ani zďaleka nie je uspokojivý z hľadiska komisie, ani myslím z hľadiska e, zdravia e, našich e, občanov a životného prostredia. Nás teší nedávny vývoj. Doda, dočasná dohoda o smernici NEC v júni a to by nebolo možné bez odhodlania Európskeho parlamentu, ktorý je spoluzákonodárcom, hlavne čo sa týka zachovania eh, pôvodných ambícií komisie a sme radi, že konečný výsledok tieto ambície aj odzrkadluje <clears throat> a podarilo sa Podarí sa snad do roku 2030 zlepšiť situáciu o 50 Je to pevne zakotvené e, v dokumente. Bez parlamentu by to nebolo možné. Takže e, dúfame, že tento návrh bude rýchlo prijatý, tak aby sme mohli pristúpiť k implementácii revidovaného aktu NEC. To je zásadné e, na to, aby sme sa priblížili odporúčaniam VHO E, máme už len do roku 2030, ale NEC to je jeden krok. Musím na záver pripomenúť, že musíme aj krátkodobo spraviť viac. Dôležitá je implementácia tejto smernice, je to v záujme našich občanov, dlžíme im to a komisia určite spraví všetko, čo má aby sa tak stalo. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za vaše vysvetlenie, komisia. E, neviem, či už sú kolegovia, ktorí by sa chceli e, vyjadriť. Pán Gerbrandy. Ale najskôr Julie Gerling. Ďakujem pekne. Možno niekoľko pripomienok tomu, čo ja vidím ako zlyhanie. Nejde o to kritizovať tie nástroje, ktoré máme, ale asi nie sú e, vyhovujúce. Vzhľadom na to, že to končí pred súdnym dvorom. To omeškanie, ktorého sme svetkom, keď sa hovorí o stíhaní, a potom v ďalšej vete sa hovorí o pozastavení, prerušení. E, nie som síce právnička, ale e, myslím, že e, rozumiem, ako k tomu dochádza, pretože legislatíva vyžaduje istú kontrolu. Pri znečistení vzduchu si však mm, nemyslím, že máme ten čas, ktorý by si to vyžadovalo. Takže občania možno, že zvolili inú metódu. Môžem hovoriť o Spojenom kráľovstve, ktoré poznám najlepšie. Ide o e, stíhania. A ak e, dovolíte, obdivujem organizácie ako napríklad e, Clean Air, oni našli spôsob, ako eh, sa vynájsť v svojom kráľovstve, kde to nie je tak eh, jednoduché. Ide hlavne o kvalitu vzduchu v Londýne. Takže možno, že teraz sme v štádiu, kedy už sa občania nespoliehajú na európsku legislatívu a eh, súdny dvor. Zobrali to vlastných rúk aspoň vo vlastných krajinách. A myslím, že EÚ a hlavne komisia tu naozaj majú čo e, robiť, aby e, zlepšili situáciu nielen vo vzťahu s kvalitou vzduchu, ale všeobecne. Rada nie je veľmi naklonená o tom diskutovať, A myslím, že to treba odsúdiť, tento postoj, pretože parlament reaguje na e, obavy e, o obyvateľstva e, rada, vôbec nie ani jednotlivé členské krajiny, pretože sú v defenzíve. Dobre, o to nejde. Otázka na záver. Keď tento balík o čistom vzduchu sa snažil najprv vyriešiť otázku NEC a potom sa pozrieť na túto smernicu o kvalite e, okolitého e, vzduchu, ale možno, že iba z hľadiska prístupu k spravodlivosti a možných zmien tejto smernice v nadchádzajúcich rokoch. Ehm, pýtam sa komisie, čo by chcela zlepšiť s cieľom zaručiť súlad e, s legislatívou v členských krajinách, pretože to je ich e, úloha. Oni proste na seba zobrali túto úlohu a zdá sa, že e, si túto úlohu neplní komisia. Skoro všetko je teraz pozastavené, teda toľko sme pochopili z úvodu. Ďakujem, Jana. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem komisii za poskytnuté informácie. Toto je asi najväčší európsky škandál, ktorý zažívame. E, e, vzduch patrí všetkým, čistý vzduch je základné právo pre každého občana EÚ a vidíme, že aj s celkom e, starou smernicou a sprísnenými normami. Členské krajiny jednoducho odmietajú prijať potrebné opatrenia na zaručenie súladu s touto európskou legislatívou. A e, súlad s legislatívou to podľa mňa nie je e, konečný cieľ, ale ide o to zaručiť čistejší, čistejší aspoň vzduch našim spoluobčanom. Hovorili ste o 29 e, prípadoch konania o porušení. Týka sa to 19 krajín. E, e, v našej štúdii sa hovorí o 23 krajinách, ktorých sa tieto konania týkajú z 28. Ak to nesvedčí o zlyhaní európskeho systému, tak už potom neviem, čo by bolo treba. Myslím, že to berieme príliš na ľahkú váhu, či už ako parlament alebo ako celá EÚ. Niekoľko veľmi konkrétnych otázok. Budúci mesiac budeme hlasovať v pléne o konečnej e, dohode v prípade smernici, eh, e, smernice NEC. Ja môžem už teraz povedať, že budem proti tejto dohode. Ľutujem Julie, ale nemyslím si, že to pomôže. E, dostatočne zlepšiť kvalitu okolitého vzduchu. Pýtam sa ťa, či si ty myslíš, že to bude stačiť. A myslíš si, že revízia tejto smernice je naozaj e, potrebná z politického hľadiska, ale jednoducho si to nikto nechce, eh, nechce sa nikto do toho pustiť, pretože členské krajiny sú proti prísnejším ešte opatreniam. Potom sme počuli o mnohých eh, problémoch so zberom údajov v členských krajinách. Dokonca ani Brusel nezbiera potrebné údaje. Eh, ulica La Lua, ktorú dôvor, dôvorne poznáme, dokonca už ani nevyužívajú tie miesta, na ktorých sa majú uskutočňovať tie merania, pretože vedia, že nikdy tie normy nesplnia. Takže ako je to s dôveryhodnosťou údajov z členských krajín? A keďže som e, sa venoval aj škandálu s dizlovými e, motormi, e, tieto auta spôsobujú veľký problém v mestách. Teraz tu máme ten faktor konformity pre dízlové vozidlá, čo je strašné, ale čo si ty myslíš, čo e, to spôsobí v nadchádzajúcich rokoch, tento faktor konformity. Ďakujem, pani Dali. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem komisii za to, že dnes prišla a poskytla nám tieto informácie a zvlášť by som zdôraznila toto, že toto je oblasť, ktorý nás zaujíma. Sme presvedčení o tom, že je veľmi dôležité mať e, aktuálne informácie o všetkých zdrojoch znečistujúcich látok, e, aby sme naozaj mohli vytvoriť také politiky, ktoré sú potrebné a ktoré, e, pokiaľ sú, tak ich treba zmeniť. A keď máme obavy, že takéto informácie nám neposkytujú celkový obraz, potom máme problémy v tom, že vytvoríme také politiky, ktoré nebudú riešiť problémy, ktoré pred nami stoja. Takže tak by som chcela počuť, eh, aká je predstava komisie, akým spôsobom by sme sa mohli dopracovať k najaktuálnejším informáciám, aby sme mohli prijať také rozhodnutie, ktoré potrebujeme. Informácie, ktoré máme, že e, úroveň oxidu e, dusičného, ako aj e, pevných znečistujúcich látok sú veľmi vysoké a však legislatíva zaostáva za e, inými podobnými legislatívami o znečistujúcich látkach. Týka sa to predovšetkým e, emisí z automobilov, ktoré priamo ohrozujú zdravie obyvateľov preto je veľmi dôležité, aby tieto informácie eh, boli správne, aby sme nemuseli oslabovať eh, balíček FDE. Takže to je pre nás takisto veľmi dôležité, pretože chápeme a sme presvedčení o tom, eh, že riadenie kvality naozaj hrá veľmi dôležitú úlohu pri politikách a takisto rovnako aj úzka spolupráca medzi jednotlivými agentúrami, ktoré musia spolupracovať, aby bola e, skutočná realizácia jednotlivých krokov, ktoré môžu spôsobiť e, pozitívnu zmenu. Áno, my sme si niekde e naozaj veľmi dôležitým krok vpred, ale takisto aj aktualizácia nariadení a zbieranie samozrejme najlepších dostupných technológií a najlepších dostupných e, praktík a takisto aj kritérií pre automobily. Avšak toto sú kritériá, kde my, ako aj parlament, ako aj komisia, potrebujeme zatlačiť viac na členské štáty, aby sa prestali šuchtať niekde vzadu a vyporiadali sa s touto veľmi dôležitou témou, pretože kvalita ovzdušia nie je e, braná s takou vážnosťou, ako si zasluhuje. Hovoríme vždy o tom istom znovu každý jeden e, rok a mnohé štáty sú e, v konaní o porušení zhody za porušovanie zdravia a poškodzovanie zdravia svojich občanov v rôznych lokalitách. Ďakujem Pán Eichhout. Áno, ďakujem veľmi pekne. Pán predseda, ďakujem komisie za ich informácie. Myslím si, že už odznelo veľa informácií, aké dôležité je mať e, čisté ovzdušie. Chcel by som e, zdôrazniť e, iba jeden problém, ktorý máme s politikou zdrojov. Vždy, keď hovoríme o kvalite ovzdušia a smernicu o kvalite ovzdušia, všetci sa samozrejme predovšetkým spoliehajú eh, na členské štáty, ktoré majú plniť tieto nariadenia. Pokiaľ tomu tak nie je, tak sa obrate na komisiu, aby začala konanie. Avšak predovšetkým sa musíme pozrieť eh, aj eh, do vlastných radov, keď rozhodujeme o politikách zdrojov. Pretože vždy, keď tie sú na stole, tak si vypočujeme zrovna tých istých lobbystov, ktorý áno, môžeme prijať prísnejšie opatrenia, ale nie pre naše odvetvie. A Potom vždy e, e, prídeme e, s takou politikou, ktorá je veľmi slabá v oblasti zdrojov znečistenia. A potom sme, máme výsledky, ako sme videli výsledky v automobilovom priemysle, ktoré jednoducho nevyhovuje. Takže nie sme schopní mať dobrú politiku zdrojov. Ale mám takisto otázku na komisiu, samozrejme. Máme našu uh, politiku uh, zdrojov znečisťovania pre veľké spalovacie zariadenia, ale je tu taká uh, veľmi nejasná občianská procedúra, kde sa hovorí o zavádzaní najlepších dostupných technológií a jedna sa týka uhlie spalujúcich veľkých zariadení a chcel by som vedieť, ako na tom tieto zariadenia sú, pretože to je veľmi dôležité, aby sme vyčistili náš vzduch, pokiaľ budeme vedieť, aké sú zdroje znečistenia. Takže toto je jedna z otázok a myslím si, že túto otázku naozaj často odkladáme. Je to kľúčové a častokrát aj počujem to, že preto, že máme širšiu Európsku úniu, môže sa stať, eh, že tie najlepšie dostupné technológie sú horšie ako tie predtým. Takže ako je možné, že tie najlepšie dostupné technológie sú vlastne horšie? Eh, to by bolo výborné. Ale nesmie to tak byť, pretože sa rozprávame o kvalite ovzdušia. Takže preto nás zaujíma, ako, zauj- ako zabezpečíme, ako e, zabezpečíme to, že tieto technológie budú napredovať a že nebudú e, naopak sa zhoršovať. Eh, a pán Gerbrandy sa takisto opýtal, ako si môžeme byť istí, že členské štáty naozaj merajú správnym spôsobom, pretože keď meracie stanice e, umiestnite na miesta, ktoré vám e, vyhovujú. Je tam aj veľa znečisteného vzdušia, ktoré jednoducho nezachytíte. Ako zabezpečíme, je to, že členské štáty naozaj merajú e, kvalitu ovzdušia e, zodpovedne. Ale musíme zabezpečiť, aby sme s určitou vedeli, ako zle na tom ovzdušie je pretože fakty sú fakty, ale nestačí postaviť meraciu stanicu niekde na lúke spomenula to aj pani Girling, ona to aj vie, budeme hlasovať proti zmenici NEC. Ale takisto aj z pohľadu pôdohospodárskej lobby viem, že niektoré zdroje sú vylúčené a stále máme znečistené ovzdušie. Ďakujem veľmi pekne, pani Grostet. Ďakujem pekne, pán predseda. Je zrejme, že všetci na tomto výbore sme za zlepšenie kvality ovzdušia. A je to vždy veľmi zaujímavé, keď máme takéto stanoviska alebo analýzy, ktoré nám predkladá Európska komisia v danom momente. Ja som predsedala 17 rokov sieti kvality dohľadu nad kvalitou vzdušia. Bolo to vo mojom vlastnom volebnom okrsku až do roku 2008. Som predsedala tejto sieti, ktorú som už spomínala a trošku poznám bližšie túto otázku. No, je, bolo zrejme, že určité snahy boli vykonané, avšak eh, medzi tým, kým ubehne tá lehota, odkedy rozhodujeme o niečom a keď konečne eh, výsledky sú pred nami, žiaľ Bohu, úplne strašne veľa času pretože e, sa posnažíme napríklad v oblasti dopravy aglomerácií miest rozhodnutia sú častokrát prijaté preto, aby sa toto lepšie spra- spravovalo a nevždy to verejná mienka privíta. Viete veľmi dobre, že takisto aj e, niekedy sme takí otravní, keď chceme napríklad obmedziť e, cestnú premávku, tak niektorí naši spolupčania nie úplne vždy vítajú takéto kroky a potom tam máte problémy šoferovania v rámci mestského prostredia. Toto všetko sa môže zlepšiť technológiami, napríklad v automobilovom priemysle. Teraz diskutujeme o návrhu MIS a veľmi dobre vieme, že ten škandál Volkswagenu to donútilo výrobcov automobilov sa trochu inak pozrieť na vec a nachádzať riešenia, ktoré by boli oveľa výkonnejšie ako doteraz. Avšak myslím si, že je potrebné trochu z času na čas aj ponechať eh, dlhšiu lehotu, pretože na jednej strane máme sankcie a na druhej strane by bolo treba ísť s eh, cestou motivácií. Všetci sa snažia eh, niečo urobiť, vyvinuli snahy, všeobecne priemysel, obzvlášť automobilový priemysel a toto je tiež dôležité. A potom všetky tie všetky tie sankcie podľa mňa nie sú až tak Eh, vždy pozitívne, eh, pretože nie vždy je to najlepšie riešiť eh, formou, že zaplatia, ale niekedy je lepšie, aby sa samozprávne kraje venovali tomu, že budú predkladať dotácie alebo poskytovať ich a ísť týmto pozitívnym smerom. Myslím si, že by sme mali mať taký realistickejší pohľad. Ja áno, je treba pokročiť vpred, avšak hľadajme tie správne nástroje, aby sme stimulovali aj ostatných, aby tak urobili. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pani Evi. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja takisto by som chcela sa vyjadriť k tejto otázke, pretože situácia je určite veľmi komplikovaná, zložitá a vždy sa snažíme sa venovať tejto otázke bez toho, že by sme hneď pristupovali k uzneseniu. A podľa mňa najviac ma zasiahla otázka toho rozdielu medzi pokiaľ ide o, o medzi konaním o porušení, e, ktoré Európska komisia vždy používa proti členským štátom, ktoré sú aktivované zo strany Európskej komisie, alebo teda DG Ambiente, pardon, DG Ovzdušie. A, e, a taká nekompletná mm, alebo nedostatočná činnosť, pokiaľ ide o dohľad, overovanie a, a aplikácie týchto štandardov. Myslím si, že toto by mal byť prvý prvok, na ktorým sme sa mali zamyslieť. Tiež by som sa chcela vrátiť k, k tomu, čo vyvstalo eh, z eh, príspevku komisie v Dieselgate, kde samozrejme všetkým je jasné, že tento test eh, pre homologizáciu vozidiel bol irrealistický, nebol dostatočný a že to eh, bola len jediná vec a potom prišla tá test RDE ako jediná možnosť, ako môžeme homologizovať eh, teraz eh, cestné automobily. Takže toto je zase aktivita, ako vykonávať dohľad nad trhom. Avšak mne sa zdá neuveriteľné, že všetky tieto roky sa nič nestalo. Žiadna silná Eh, žiadna nejaká, mm, nejaký silný nástroj, eh, ako tento test eh, napríklad vylepšiť alebo nahradiť. A chcem zdôrazniť, že vlastne automobilový priemysel od roku 2007, čiže 8 rokov dopredu, predtým než vôbec vstúpili štandardy Euro 6 eh, do platnosti, o tom, čo budú vlastne predstavovať, eh, aké limity bude potrebné teda dodržiavať. A teraz sa zrazu nachádzame v tento rok eh, v takej situácii, že už neviem, krát hlasujeme o opatrení zabezpečiť konformitu s týmito normami v prípade automobilového priemyslu, ktoré naďalej produkujú auta, ktoré vôbec, e, aspoň vo, väčšine prípadov, nedodržiavajú tieto limity, ktoré boli stanovené, hlavne pokiaľ ide o dýzlové motory. Takže mne sa zdá, že tu ako keby chýbala taká silná reakcia nielen zo strany Európskej komisie, ale samozrejme už sme to vraveli aj na úrovni členských štátov. A chcela by som ešte pripomenúť e, poslednú vec, e, ako zosúladíme, a pýtam sa teraz komisie konkrétne, ako teda zosúladíme toto eh, porušenie, eh, pokiaľ ide o kvalitu ovzdušia s nedostatkom nástrojov, ktoré by sme mali k dispozícii, ktoré by mali k dispozícii tak miestne orgány ako aj iné, aby mohli bojovať proti o eh, znečisťovaniu ovzdušia, keď jeden z týchto nástrojov, ktoré sme spomenuli, je práve používanie štandardov Euro 6 a tých vyšších štandardov a keď si zoberme, že tieto cestné automobily vôbec nedodržiavajú tieto štandardy, čiže e, máme tu síce konanie o porušení, mne sa zdá, že je to správne do hĺbky ísť v tejto téme, ale s tým, že vieme, že miestne orgány, e, pokiaľ ide o kvalitu ovzdušia, by mali vážne pristúpiť e, k riešeniu tejto otázky. Takže myslím, že toto je dosť veľké protirečenie ktorému teraz čelíme. A na záver by som chcela pripomenúť, že občania sú veľmi znepokojení. Až tak znepokojení, že dostávame petície do Európskeho parlamentu a že tie sú veľmi početné a stále početnejšie. Tisícky občanov žiadajú o to, aby sme zareagovali. Takže chcem vám pripomenúť, že táto situácia je vážna, táto téma je naozaj seriózna a mali by sme zareagovať. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. Teraz si myslím, že pokiaľ by komisia chcela ešte eh, odpovedať, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne za tieto otázky. Eh, odzodpoviem na tieto otázky a potom odozdám slovo aj eh, kolegovi Kodeskovi, ktorý je odborníkom a bude hovoriť aj o konaniach pre porušenia z pohľadiska našich generálnych riaditeľstiev. Odpovie na otázku pani Girling. Dovolte mi začať tým, že začnem od konca. Začnem tými poslednými otázkami teraz, čo sa týka konanie o porušení, ktorý sme začali s tými členskými štátmi voči tým členským štátom, ktoré ešte nezačali na iných generálnych rediteľov. A viete, že vaša kolegyňa sa pýtalo e, pred e, výborom MS. Nebudem to komentovať e, na základe toho chápania, ktoré máme. A samozrejme aj tých odkazov, ktoré uviedla pani Evi. Ten systém je neefektívny. Áno, je to jasné, preto komisia náš navrhla 27. januára zmeniť tento systém. A musím povedať, že to, čo sa objavuje mm, u niektorých parlamentov a ich spôsob práce, a keď sme videli skorú verziu správy, je tu priestor na výhrady, pretože to sú to mnohých trhové, trhové opatrenia, e, ktoré komisia vníma e, s veľkou neochotou, predovšetkým e, s, s ohľadom na spravodajcov. Keď hovoríme o nedostatku manevrovacieho priestoru pre miestne orgány v boji pre, za lepšiu kvalitu ovzdušia. Myslím si, že toto je komplet, komplexnejšie. Je veľmi veľa vecí, ktoré sa možno urobiť na lokálnej úrovni. A spomenul som to, e, či už je to napríklad e, nízkoemisné zóny alebo e, obmedzenia dopravy Tie samozrejme môžu viesť k pozitívnym výsledkom. To by sa malo aj naďalej podporovať a tá štúdia sa uberá aj týmto smerom. Avšak, čo je absolútne jasné, že toto nemôže byť dostatočné, aby sme mali e, plnú účasť na národnej úrovni, ale keď sme sa pozreli na e, fiskálnu podporu predaja dízlových e, aut, tak vidíme určité rozpory v tejto e, politike, pretože to určite neulahčuje život miestnych komunít. To samozrejme môže byť na lokálnej úrovni a to môže ísť aj nad rámec obcí, keď hovoríme o záležitosti monitoringu, ktoré, no, ktorý spomínali viacerí z vás ten obraz je taký, že nemožno ho e, vykreslovať až tak temne, ako niektorí z vás urobili. Sú, tie vzorky musia byť reprezentatívne, aj to merania, a musia byť merané, kde sa vyskytujú tie najvyššie koncentrácie. Takže toto je v smernici Eh, nie je to eh, komplexné, eh, je to reprezentatívne meranie. Stačí však na to, aby sme vedeli, aký je rozsah problému. Avšak toto ide ešte o krok ďalej a možno to ide príliš pomaly, keď hovoríme o inšpekčných schopnostiach, aby sme sa vedeli pozrieť na podrobnosti, a akým spôsobom je to ošetrené v členských štátoch. Takže sa musíme spoliehať na tie informácie, ktoré sú nám poskytnuté a e, na fungovanie systému. A to samozrejme poskytuje dostatočné záruky. Keď hovoríme o potrebe e, zdrojovej legislatívy, a to sme spomínali niekoľkokrát, toto je absolútne ten istý prípad. Musím sa pozrieť na eh, všetky eh, eh, zdroje a na cestnú dopravu, to je absolútne legitimné, ale samozrejme napríklad domáce kúrenie, ktoré boli spomínané, je niečo, čo je veľmi dôležité. Musíme sa pozrieť aj na iné druhy dopravy, zvlášť napríklad pre zasielateľstvo, pretože o tom budeme hovoriť aj eh, budúci týždeň. A samozrejme aj eh, možnosti nastavenia stropov pri eh, znečistujúcich látkach, ako je napríklad síra. Toto je niečo, čo sa musí teraz stať. Otázka je, či zachádzame dostatočne ďaleko v legislatíve ohľadom zdrojov znečistenia, a je to niečo, čo bolo urobené prostredníctvom smernice NEC. Myslíme si, že ten náš návrh bol ten, tou správnou cestou, ktorý zahrňal aj metán a amoniak, avšak to nie je v súlade s, to, s tým, o čom, čo vyprodukoval kompromisný text. Ten, avšak myslíme si, že to, čo je na stole, by malo byť podporené v tom zmysle, že e, zlepší situáciu a pomôže nám to vysporiadať sa s výzvami, takže myslíme si, že je to stále zlepšenie. Nie je to možno zlepšenie e, v tom rozsahu, ako by sme ho radi videli, avšak myslíme si, že toto je hodné vašej podpory, pretože je to krok e, správny, správnym smerom, aj keď nie je možno v tom rozsahu, čo sa týka otázky e, LCP a prebiehajúcej diskusie, ktoré prebiehajú a ktoré sa uskutočňujú a ktoré sa týkajú rozsahu akcií. Musím skontrolovať e, na ten náš zoznam, by som vedel vám presne zodpovedať na vašu e, otázku. A musíme zabezpečiť naozaj taký výstup, ktorý pôjde e, a bude zabezpečovať zdravie našich občanov na a odzrkadluje samozrejme aj našu úroveň ambícií. A čo sa týka BAT, ktoré sú hádzané do koša spoločných menovateľov, jednoducho nie sú e, v súlade s tým, čo, o čom sa e, v časti BAT pokúšame a na generálnom riaditeľstve na tom e, robím, takže nemyslíme si, že to je vhodné smerovanie a nie je to niečo, čo je v súlade s našim zámerom. Potom otázka revízie tejto smernice o kvalite okolitého vzduchu. Bolo to na stole už v roku 2013, keď sme vyvinuli program pre čistý vzduch. Vtedy sme rozhodli, že revízia by nebola vhodná v prípade tejto smernice a snažili sme sa zamerať skôr na to, že zaručíme eh, úplnú realizáciu do roku 2020 v súčasnom kontexte sa revízii smernice asi nevyhneme, ani sa nechceme. Musíme sa pozrieť na zmeny z uplynulých rokov a tu hovorím hlavne o vývoji vedomostí aj vedeckých. VHO sa tomu intenzívne venovala, takže musíme to zohľadniť. Bude to súčasť toho fitness checku, revízie stavu a možné zosúladenie s usmerneniami VHO, ak sú ambicioznejšie ako naše normy, tak to je určite niečo, čo by tiež bolo na stole, keď by sme hovorili už konkrétne o revízii. Potom faktor konformity. To je súčasť balíka RD2 či sme s tým spokojní, na to sa pýtal pán Gerbrandy. My by sme boli radšej, keby to bolo, išlo ešte ďalej. V niektorých častiach sveta, napríklad v USA, faktor konformity ani neexistuje, takže vždy sa dá spraviť ešte viac. Ale tento balík je krokom vpred v porovnaní s minulosťou a práve toto je niečo, čo by sme mali e, zakázať Nejde to tak ďaleko, ako by sme chceli, ale predsa len bude revízna doložka v tomto systéme a to umožní zlepšenia. Každopádne si myslíme, že to je zlepšenie, aj keď to mohlo byť ambicioznejšie. Aj komisár to povedal. A myslím, a dúfam, že som týmto pokryl väčšinu otázok. Chválila sa tu aj iniciatíva občanov a pokusy riešenia sporov na národnej úrovni. Ešte predtým, ako dostane slovo Jan, chcem zdôrazniť, že to, čo platí v Spojenom kráľovstve, asi neplatí pre všetky členské krajiny. Áno, dôležitá je mobilizácia na úrovni občanov. Treba to e, podporovať ale v niektorých členských krajinách to môže byť ťažšie spoliehať sa na takéto iniciatívy. Takže musí to všetko ísť ruka v ruke. Myslím, že sú dobré správy z regionálnej národnej úrovni aj z rozsudkov súdov a 13. septembra bol prípad v Düsseldorfe v Nemecku a bolo jasné, že treba spraviť viac na regionálnej úrovni, aby sa obmedzili obmedzila doprava v niektorých e, oblastiach, zónach, aby boli splnené tie limitné hodnoty pri oxide dusičitom a e, časticiach e, z dýzlových motorov. A ja som sa už snažil povedať, že my sa snažíme vyslať aj signály prostredníctvom tých konaní o porušení aby to bolo čo najviditeľnejšie na národnej úrovni a vďaka tomu e, e, prichádzajú e, nové opatrenia, ktoré sa uberajú správnym smerom, aj keď to nemusí stačiť. A pán od jedna doplňujúca otázka. Viete zaručiť, že pri LCP budú tie najlepšie dostupné techniky zlepšené, aby neostali na e, rovnaké úrovni alebo sa dokonca oslabili. Viete e, zaručiť, že to teda bude e, sprísnené? Odpoveď. Tejto otázke sa priamo nevenujem, takže uvi, musel by som sa informovať, ako to vyzerá práve teraz, ale tie ambície by sme chceli zachovať priamo nesledujem túto tému, ale je jasné, že to budeme zblízka monitorovať. Dúfam, že zaručíme dostatočnú a správnu úroveň ambícií. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja sa pokúsim o stručnosť a o čo najväčšiu jasnosť, čo sa týka právneho aspektu. Sú to komplexné prípady a ako viete, v minulosti sme e, pretlačili niekoľko prípadov, e, štyri e, skončili pred súdnym dvorom, boli prijaté aj rozsudky. To bol akýsi zrýchlený postup, pretože sme konali proti členským krajinám, pretože prekročili hraničné hodnoty Tie rozsudky sa však obmedzovali na isté obdobie v minulosti, takže komisia eh, ich už nemohla uplatniť. Nedá sa zlepšiť niečo, čo už je v minulosti 2004 alebo 2007, to bol ten rok, ktorých sa to týkalo. Preto eh, sme eh, zmenili náš postoj a začali sme konať na novo. Ešte stále však máme s týmito prípadmi problémy, pretože vždy bude istý časový posun medzi e, poslednými údajmi a momentom, kedy súdny dvor bude e, rozhodovať. Treba odstrániť e, e, tento časový rozdiel. Za uplynulých niekoľko mesiacov, rokov nemáme údaje, pretože ich musia najskôr schváliť členské krajiny, potvrdiť. Takže aby sme presvedčili súdny dvor, aby nám v tomto pomohol, tak e, sme e, začali stíhať iba e, pretrvávajúce nedostatky a porušenia. Bez opatrení by sa na situácii nič nezmenilo. Začali sme aj sa zameriavať na e, nedostatočné, e, adekvátne e, opatrenia vyplývajúce z článku 23 tejto smernice, ale je to zložité, ako som už hovoril, v rámci zrýchleného postupu. Musíme si zanalizovať tieto opatrenia, ide o stovky zón, musíme potom presvedčiť súdny dvor, o tom, že tie opatrenia neboli dostatočné na dosiahnutie zmeny a niekedy častokrát členské krajiny príjmajú tieto e, opatrenia iba e, v poslednej možnej chvíli. Takže e, ťažko môžeme napadnúť niečo, čo ešte ani nemalo čas ukázať, či to funguje alebo nie. Ale berieme to veľmi vážne Veľa sme do tohto investovali úsilia a preto sa chceme zamerať na niečo eh, jasné, teda na ten bulharský a polský prípad. Rozsudok v bulharskom prípade by sme mali mať asi na začiatku eh, budúceho roka, ak nie ešte na konci tohto roka. A ak sa potvrdí náš postoj, tak zvyšok prípadov, ktoré neboli pozastavené, by mali ísť veľmi rýchlo. Medzičasom, a hovoríme o PM10, sa snažíme udržať tlak, tak ako už povedal môj kolega, vyvíjať stále tlak na členské krajiny, žiadať od nich opatrenia, teda v tých nepozastavených mm, konaniach o porušení. Čo sa týka NO2, tých 12 prípadov, e, tie prebiehajú a blížime sa k výsledku, ale aj to trvá, pretože e, sú rovnako zložité. Potom ďalší dôležitý bod je ten, že si e, uvedomujeme, že sa niečo robí na národnej úrovni a doplňa to to, čo robíme e, my na úrovni európskej. Máme blízke kontakty s mimovládkami, ale Podporujeme aj lepší prístup k spravodlivosti v niektorých členských krajinách. Spustili sme napríklad program, ktorý financujeme z nášho fondu LIFE. Myslím, že sa to týka Nemecka, ale dobré výsledky sa potom budú môcť použiť aj inde, takže snažíme sa dať e, viac právomocí občanom, aby e, mali ľahší prístup E, k spravodlivosti, aby to bolo účinnejšie. Môže to niekedy byť e, kratšie ako to, čo robíme my na európskej úrovni. A to je dôležité, keďže v rámci tých konaní o porušení je jasné, že niektoré členské krajiny začali príjmať opatrenia. Nie, e, nie je ľahké zmeniť zabehané postupy, pretože tie problémy sú tak obrovské v niektorých členských krajinách, že naozaj treba zmeniť spôsob života. Ide o to vykurovanie e, e, napríklad vo východnej Európe, ale aj tá doprava. Súvisí to aj so zhoršujúcimi sa národ, e, prírodnými e, okolnostiami, ako napríklad v talianskom údolí po. Potom monitorovanie. Ja Chcem len povedať, že sa na to pozeráme z právneho hľadiska. Máme isté otázky, napríklad v belgickom prípade. Týka sa to monitorovania aj tu ulice Lua. To je jeden z našich prípadov konania o porušení, pretože sa nerobí dosť ale mm, aj situácia v iných členských krajinách nás zaujíma. Takže vás chcem iba uistiť, že robíme naše maximum. Naše nástroje sú e, obmedzené, ale predsa len, predsa len vidíme istý pokrok v členských krajinách. A členské krajiny sú, sú pod tlakom, ktorý na ne vyvíjame my. Ďakujem. Ďakujem, toto bolo užitočné a týmto končíme túto schôdzu. Najbližšie sa vidíme 7. a 8. novembra. Ďakujem, teším sa.